akceptované. Daniel van der Stop ma informoval, že svoj mandát ako poslanec Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. septembra 2011 skladá v súlade s článkom 4 odsek 1 a 3 parlament e, to berie na vedomie a konštatuje, že od tohoto dátumu tá, toto kreslo, toto miesto je opätovne voľné. Holandské orgány ma informovali, že pán Daniel van der Sto bude nahradený pánom Auke Zilstrom s účinnosťou od 13. septembra 2011. Je uh, kolega Auke Zistra už prítomný? Je tu s nami? Chceme ho srdečne privítať. Vítajte e, v Európskom parlamente. švédske orgány ma informovali o tom, že pani Eva Britt Svensson bude nahradená pánom Mikaelom Gustafsonom a to s účinnosťou od 22. septembra 2011. Je nový kolega Gustafson prítomný? Je tu medzi nami? Zdá sa, že nie je e, prítomný. Vítam všetkých nových kolegov e, v mene nás všetkých a chcem vám pripomenúť, že v zmysle článku 3 odsek 2 e, rokovacieho poriadku platí, že dokým sa tento mandát nepreveril alebo nebol napadnutý, ako aj za predpokladu, že vyhlásenie bolo podpísané, ktoré hovorí o tom, že poslanec nezastáva nejaké miesto, nejakú funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s eh, mandátom v Európskom parlamente, tak pán Zistra i pán Gustafsson môžu začať sa zúčastňovať plnoprávne zasadnutí Európskeho parlamentu. Takisto